Otváram zasadnutie. del giorno. Prvý bod na programe schôdze sú závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a 18. oktobra 2019. Predtým, než otvorím diskusiu, chcem vás informovať o tom, že ak budete chcieť eh, v rámci Catch DA sa prihlásiť alebo v rámci modrej karty, tak musíte sa zaregistrovať štandardným spôsobom v rámci tohto nášho systému, ktorý je bežný pre poslancov a pre ich elektronickú registráciu. Takže chcem vás vždy požiadať, aby ste so sebou samozrejme mali aj hlasovaciu kartičku. Pokiaľ ide o Catch DA, chcem vás vyzvať, aby ste to urobili od teraz a by ste nečakali na koniec diskusie. Teraz odozdávam slovo predsedovi rady, pánovi Donaldovi Tuskovi. Nech sa páči. A te la parola. Grazie, prezidente, grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, David. Vážený pán predseda Sasoli, poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, dovolte mi predložiť svoju poslednú správu z Európskej rady. Chcem sa zamerať na tri záležitosti. Poprvé, Európska rada odsudila jednostranné vojenské eh, aktivity v severu, na severovchode Sýrie. Nikto sa nedá zmiať s tým tzv. prímerím. Turecko musí ukončiť svoje eh, vojenské eh, aktivity, stiahnuť svoje sily a rešpektovať medzinárodné humanitárne právo. Akýkoľvek iný postup vedie k nepriateľnému ľudskému utrpeniu, víťazstvu Daešu a vážnemu ohrozeniu európskej bezpečnosti. Európska rada opäť potvrdila svoju plnú solidaritu s Cyprom, e, ktorý e, je svetkom nelegálneho e, nelegálne ťažby Turecka pred eh, svojim eh, pobrežím. Čo sa týka eh, Brexitu, dosiahli sme teda dohodu a ako viete, vychádza to z dohody, ktorú sme dohodli s predošlou vládou. Zmeny sa týkali protokolu o Írsku a Severnom Írsku, čo sa predtým nazývalo poistka backstop. E, premiér e, Johnson akceptoval colné kontroly na e, vstupe do Severného Írska, čo nám umožní vyhnúť sa hraničným kontrolám medzi Severným Írskom a Írskom a zabezpečiť to integritu jednotného trhu. Revidovaná dohoda bola možná a akceptovateľná pre EÚ, pretože poprvé získala si podporu Írska, po druhé podporila to Európska komisia. Takže všetky naše rokovacie ciele boli splnené. A po tretie preto, že sa to vyhýba chaotickému eh, Brexitu bez dohody. Na strane rady sme finalizovali potrebné kroky na schválenie na strane EÚ a právny text eh, teraz máte u seba vy. Európsky parlament zohráva rolu, ktorá je veľmi dôležitá Situácia je dosť eh, komplexná eh, po udalostiach v Spojenom kráľovstve cez víkend a eh, britská požiadavka teda bola predložená na predlženie v zmysle článku 50. Návrh, ako zareagovať a teda ďalšie kroky budú rozhodnuté v nadchádzajúcich dňoch. Je zjavné, že výsledky konzultácií budú závisieť od toho, o čom rozhodne britský parlament alebo nerozhodne britský parlament. Mali by sme byť pripravení na akýkoľvek scenár. Ale jedna vec musí byť jasná. Ako som už povedal premiérovi Johnsonovi v sobotu, Brexit bez dohody nikdy nebude našim rozhodnutím. A napokon lídry mali náročnú rozpravu o rozšírení únie. Podľa jasného odporúčania komisie e, Prevažná väčšina členských štátov chcela otvoriť, otvorenia, e, chcela otvoriť rokovania o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom. Napriek tomu nebola dosiahnutá potrebná jednohlasnosť. Podľa mňa to bola chyba. Povedal som to aj lídrom a bol som možno trošku priamejší vo svojich e, vystúpeniach. A teraz môžem naozaj vyjadriť len nádej, že lídry vyvodia správne závery, keď budú e, diskutovať o rozšírení pred Zahrebským samitom v maji 2020. Spolu so zvolenou predsedničkou von der Leyen e, lídry diskutovali aj o budúcnosti Európskej únie, pokiaľ ide o jej strategickú agendu, pokiaľ ide o budúci rozpočet EÚ. A priority nadchádzajúcej komisie. Sme odhodlaní, e, aby Únia bola priekopníkom v boji proti, zmene, e, proti klimatickej kríze. E, spravodlivé prispôsobenie sa prechod na zelenú ekonomiku nie je len nevyhnutnosťou, ale je to aj príležitosťou zlepšiť naše životné prostredie zatiaľ, čo vytvárame pracovné príležitosti. A keďže toto je moje posledné vystúpenie tu spolu so Žonom Klodom Junkerom, chcel by som vyjadriť Ehm, môj, moju úctu a môj rešpekt eh, voči nemu a jeho práci. Bolo to 5 náročných rokov pre Úniu, ale vždy sme spolupracovali v dobrej viere. Naše ehm, úlohy a rôzne pohľady niekedy viedli aj k politickej eh, nedohode, ale bez eh, váhania môžem povedať, že Jean-Claude je, bol vždy zanieteným Európanom a vždy Európe dobre slúžil a som poctený, že ho, že ho môžem nazvať môjim priateľom. Ďakujem, Jean-Claude. Chcem tiež poďakovať Európskemu parlamentu za 5 rokov dobrej spolupráce. Neznamená to, že sme sa vždy zhodli. Naopak, ale vždy som vás rešpektoval, vediac, že zdieľame spoločný cieľ chrániť úniu a našich ľudí. Ďakujem pekne. Grazie, presidente Tusk. E Ďakujem pekne, pán predseda Tusk. A teraz odozdám slovo pánu predsedovi komisie Janovi Kladovi Junkerovi, Jean-Claude Junkerovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, predseda Európskej rady, a kolegovia, minulý týždeň to bola pre mňa taká emocionálna chvíľka, keď som sa zúčastnil spolu s dobrým priateľom Donaldom na poslednom zasadnutí Európskej rady. Dnes eh, hovoríme o 100 47. Európskej rade e, v mojej politickej kariére. 147 či 148, nie som si celkom istý. A dnes je to 105. krát, e, že vystupujem tu v pléne v bijúcom srdci európskej demokracie. V mnohých z týchto 105 rozpráv e, sme hovorili o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. A popravde aj ma mrzí, že som tak veľa mm, času počas tohto mandátu musel e, sa zaberať Brexitom, e, namiesto toho, aby sme sa radšej zaberali tým, ako by môže byť e, únia lepšia pre svojich občanov. Komisia neunavne pracovala na rokovaniach a opätovných rokovaniach o dohode so Spojeným kráľovstvom, aby sme rešpektovali rozhodnutie Spojeného kráľovstva odísť z Európskej únie. Máme teraz pred sebou novú dohodu, ktorá opäť vytvára právnu istotu eh, na riadne eh, vystúpenie Spojeného kráľovstva z únie. Trvalo, eh, vyžadovalo si to veľa práce, aby sme sa dostali do tohto bodu. Počúval som premiéra Johnsona rovnako, ako som počúval premiérku Mayovu. Naši, roko, naši vyjednávači, najmä Michel Barnier, pracovali naozaj neúnavne, prejavili kreativitu a odhodlanie Dohoda, ktorú sme dosiahli so Spojeným kráľovstvom, s vládom Spojeného kráľovstva, e, rieši požiadavky tohto parlamentu. Všetky požiadavky parlamentu. Vždy budem rozhodnutie Spojeného kráľovstva odpustiť úniu e, ľutovať, ale aspoň si môžeme pozrieť e, priamo do očí a môžeme povedať, že sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili e, e, e, usporiadaný odchod. A takisto sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme úniu eh, pripravili na všetky eventuality, mm, bez ohľadu na to, čo sa udeje na druhej strane eh, kanála. A teraz musíme sledovať veľmi pozorne správy z Westminstra. Ale nie je možné a nie je predstaviteľné, že by tento parlament ratifikoval dohodu pred tým, než ju najprv eh, ratifikuje Westminster, čiže najprv Londýn a potom Brusel či Štrasburg. Pán e, predseda, veľmi podrobne sme sa zaoberali aj finančným rámcom na nadchádzajúce sedemročné obdobie e, na poslednom zasadnutí Európskej rady. A chcem tu ešte raz povedať e, do protokolu, že som toho názoru, že naozaj už nám dochádza čas, ktorý potrebujeme. Sme sa dohodli v rade, ak budeme ďalej strácať čas, tak sa dostaneme do finančných eh, ťažkostí v prvých dvoch rokoch finančného rámca. Ale je dôležité, že členské štáty a ďalší aktéry si uvedomujú, čo platí eh, v tom finančnom rámci nadchádzajúcich 7 rokov? Potrebujú to mladí študenti, eh, vedci a mnohí ďalší. A mm, vlastne nemáme právo Ehm, ako si zneistiť týchto dôležitých partnerov, pretože my sa nevieme dohodnúť. Ale chcem jasne povedať, že rozpočtový objem, ktorý navrhla komisia, to je minimum. Minimum. A návrhy, ktoré ehm, teraz máme pred sebou, aj tie najnovšie návrhy, návrhy fínskeho predsedníctva rady, nie sú akceptovateľné. Európu a jej budúcnosť nedokážeme e, tvoriť iba jedným e, percentom HDP. To jednoducho nebude možné. A pán predseda, hovorili sme aj o rozšírení. A som veľmi sklamaný z nerozhodnosti, respektíve z e, toho, že Európska rada neprijala rozhodnutie. Severné Macedónsko a Albánsko mali právo očakávať, že sa otvoria rokovania s týmito krajinami, ktoré vynaložili veľké úsilie. Je to veľká chyba že sa neotvorili tieto rokovania s týmito dvomi krajinami. Je to veľká chyba, pretože vlastne sa dotýka e, dvoch krajín a takisto mm, vyzerá Európska únia, ako by dávala sľuby, ktoré potom nakoniec nerešpektuje a stráca to mm, tým pádom pohrenosť v celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Juncker. Teraz si vy, vy, vypočujeme eh, predsedov jednotlivých politických strán. Najprv odozovám slovo pánovi Weberovi. V prvom rade by som sa chcel poďakovať Donaldovi Tuskovi za jeho 5 rokov práce eh, pre spoločný Európsky dom. Mm, držal pohromade Náročnú Európsku radu, takisto prispel k tomu, že sa dosiahli pokroky aj na tejto komplikovanej úrovni a poukázal si na to, že všetci tu e, stojíme za spoločnou myšlienkou a myslím si, že sa dá skonštatovať, že tu v tomto parlamente je jednoduchšie hájiť e, tú spoločnú myšlienku než v tvojom grémiu v Európskej rade. Preto ti ďakujem za tvoju prácu aj v mene celej politickej skupiny EPP. Kolegyne a kolegovia, e, Posledná Európska rada vo veciach e, Turecko žiaľ neprijala to rozhodnutie, ktoré by sme očakávali. Mm, tu súvisí to s tým protiprávnym e, vpádom Turecka e, zahynulo pritom 11 tisíc Kurdov. A v tých tamojších táboroch sú tisíce bojovníkov IS, o ktorých teraz nevieme, aký budú mať osud. Preto je škoda, že sa Európska rada nedo, ne, dopracovala k nejakým e, konkrétnejším rozhodnutiam. Potom tu máme nelegálnu ťažbu pri Cypre, potom máme ohrozenú e, slobodu tlače e, a teda vpád Turecka do Sýrie, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Čiže pýtame sa, kde je ten jasný signál Európy, že to naozaj odsudzujeme. Hovoríme tu o tom, že, že sa vás dotklo, ale to jednoducho v týchto časoch nestačí. E, máme dosť možností a my ako Európska EPP e e, sme toho názoru, že musíme hovoriť aj o dôsledkoch, hospodárskych dôsledkoch voči Turecku. Preto nie je možné, že Turecko bude ťažiť e, z nejakej colnej únii alebo z prístupových rokovaní a zároveň teda bude sa takto agresívne správať. A po druhé, čo sa týka viacročného finančného rámca a fínskych otázok, ten fínsky návrh je jednoducho a prosto provokáciou. Jean-Claude Juncker povedal, že to nestačí, e, aby sme zareagovali na e, témy budúcnosti. A chcem jasne pokázať na to, že Európsky parlament tiež tu zohráva svoju rolu vo viazačnom finančnom rámci a rada by nemala riskovať, že tie návrhy E, potom v e, končnom dôsledku zlyhajú v Európskom parlamente, preto e, treba, aby Európska únia mala primerané prostriedky, nové úlohy, vyžadujú nové prostriedky a už rozpočet na rok 2020, ktorým sa budeme zaoberať o pár dní je už isto predohrou, predsa nie je možné, že práve pokiaľ ide o budúcnosť, výskum, mládež, Erasmus, že tam budeme škrtať. My ako EPP to nepodporíme. A potom ešte kolegyňa a kolegovia, máme tu historickú chybu rady z minulého týždňa. Severné Macedónsko, Albánsko ehm, prišli o pe perspektívu vstupu Otázka teda je, že či exportujeme stabilitu na Balkán, alebo či e, do Európy importujeme nestabilitu z Balkánu. Stojíme pre touto otázkou a teda minulý týždeň rada, Európska rada e, vážne zlyhala v tejto historickej otázke od krajín sme naozaj veľa žiadali. Severné Macedónsko dokonca muselo zmeniť eh, názov svojej krajiny, aby vôbec dostalo tú perspektívu vstupu. Oni sa naozaj snažili, vynaložili veľké úsilie a teraz sme im pribuchli dvere. Takže je to obrovská strata dôveryhodnosti, ktorú tu zažívame a mm, za to zodpovedajú šéfovia štátov a vlád. Kolegyne a kolegovia, som e, za to, aby sme preskúmali štruktúry. Teraz sa diskutuje o tom, či e, budeme inak riadiť ten budúci proces rozšírenia. Počúvame to najprv z Paríža, ja som za, ale povedali sme to Severnému Macedónsku už predtým, Albánsku? Nie, nepovedali. A preto nesmieme teraz spájať e, témy, ktoré nie sú priamo prepojené. Kolegyňa a kolegovia, chcel by som povedať ešte jeden stranicko-politický aspekt. Zástupcovia EPP v Európskej rade všetci podporili e, perspektívu vstupu Severného e, e, Macedónska a Albánska a boli to dvaja zástupcovia Renew, ktorí uh, teda boli proti tomu a ja by som bol za to, aby sme dali týmto krajinám skutočnú perspektívu vstupu. A ešte posledné slovo, čo sa týka Brexitu, môžeme povedať akurát toľko, že dajme si kávu a vyčkajme, čo sa udeje v nadchádzajúcich hodinách v Londýne. No, Káva čo? Káva, čaj. Máte pravdu? Čaj. Ja som sa na to asi pozval tak európskejšie. Dobre, je kom- pozitívne, že máme kompromis, Michel a mm, teda Johnson a Jean-Claude Juncker teda sa dopracovali ku kompromisu, že nebude tvrdá hranica, avšak na druhej strane ani tá poistka. Čiže myslím si, že je to dobrý kompromis pre obe strany. Procedúra je teraz v našich rukách. Dolná snemovňa, snemovňa lordov, príjmu rozhodnutie a potom my Uvidíme, aký bude výsledok, či teda budú tie pozmeňovacie návrhy akceptované alebo nie. Čiže stále sme ešte v rukách Londýna, čakáme na Londýn a pre nás ako Európsky parlament môžem povedať, že máme to isté právo riadne posúdiť ten text, ktorý máme pred sebou. Nie je potrebné sa nejako naháňať, e, urychlovať, to máme rovnaké práva, e, diskutovať to na úrovni AVKO a potom tu v pléne Eh, po, skup- po rozprave v skupinách, čiže nevidím nejakú šancu, že by tento týždeň bolo prijaté nejaké rozhodnutie. Európsky parlament teda bude posledný, poslednou inštitúciou, ktorá urobí to posledné posúdenie a nebude to len technické, urobíme aj politické posúdenie tej zmluvy. Ale tie posledné dni nám dali príležitosť eh, konečne Ehm, sa dostať nejakému dobrému vývoju, pokiaľ ide o Brexit. A je teda šanca, že si zachováme priateľstvo medzi ehm, Európou a Veľkou Britániou, aby aj v budúcnosti bola dobrá spolupráca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Weber. A teraz eh, pani predsedníčka Garcia Pérez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Tusk. Takisto chcem využiť túto príležitosť, túto diskusiu na to, aby som vám eh, eh, vyjadrila uznanie z našej skupiny za vašu prácu. Naozaj medzi radou a Európskym parlamentom bola vynikajúca spolupráca a chceme uznať to úsilie, ktoré ste častokrát vy osobne vynaložili na to, aby sme dospeli, keď boli problémy k, k dospeťu k narušeniu spoločných eh, cieľov. Eh, táto Európska rada bola naozaj veľmi špecificky dôležitá práve v tých, eh, pre tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Na jednej strane tu máme Brexit a na druhej strane začiatok mandátu, ktorý bude kľúčový pretože ešte stále nemáme rozpočet. Brexit bol naozaj veľmi ťažkým procesom pre všetky. Sociálni demokrati sme si vždy želali, aby Veľká Británia zostala v EÚ preto, aby sa to završilo nejako úspešne, aj keď odíde, preto je aj veľmi dôležité. V sobotu sme prijali pozmeňujúci návrh, ktorý e, vylúčuje to, že e, by prišlo k tvrdému Brexitu. Teraz už to necháme na Londýn, aby e, vyjadril svoje rozhodnutie ohľadom dohody. Teraz budeme vidieť, aké bude rozhodnutie tohto parlamentu. Európsky parlament eh, prevezme svoju zodpovednosť a zohrá dôležitú úlohu, pokiaľ ide o dôsledky. Chcem poďakovať za prácu pánovi Barnierovi, eh, ktorú vynaložil v mene všetkých našich 27 eh, členských štátov, lebo vieme, že v jednote je sila. Rada mm, tieto rokovania završala o Brexite úspešne a teraz musíme ukázať, že my EU chceme ísť novou cestou v nasledujúcich 5 rokoch. Treba prejsť od slov k činom, aby občania pochopili eh, a videli, že teda chceme novú Európu, ekologickejšiu Európu, rozhodnejšiu Európu, takú, ktorá bude plniť svoje záväzky v sociálnej oblasti a takisto v otázke rovnosti, bude prijímať razné rozhodnutia. Preto dúfame, že Európska rada bude našim lídrom a že príjme také záväzky, ktorým my budeme môcť čeliť týmto výzvam. Eh, na jar v rámci rady sa hovorilo o ekologických otázkach. Žiaľ Bohu, tento návrh v tejto oblasti nemal dostala podporu všetkých našich členov. Napriek tomu sociálni demokrati nám e, e, sme dospeli k tomu, že Mio Green Deal bude pre nás absolútnou prioritou do budúcej komisie. Avšak e, jedine vtedy, keď budeme mať dostatok finančných zdrojov, sa nám to podarí urobiť, aby malé a stredné podniky, rodiny, Občania, tí, ktorí platia za ekologický prechod, e, nepocítili tento záťaž najviac, pretože tento prechod musíme urobiť tak, aby to bolo spravodlivé. A toto môžeme dosiahnuť nie vtedy, keď budeme mať ambiciozný finančný rámec. Európsky parlament si stanovil svoje ciele, pokiaľ ide o rozpočet na následujúce roky. A preto očakávame od rady následné rozhodujúce kroky. My sme rozhodní, pevne stojíme na našich eh, stanoviskách, aby priority Európskej únie boli práve takéto, aby sme boli schopní naštartovať nové nástroje bez toho, že by sme znižovali finančné prostriedky na jednotlivé politiky, ktoré sú rozhodujúce pre EÚ, ako je rybolov, polnohospodárstvo a tak ďalej. Potrebujeme mať dostatok finančných prostriedkov, aby sme mohli čeliť takým výzvam, ako je imigrácia, zahraničná politika a tak ďalej. Takisto musíme zareagovať na ekonomické ťažkosti, ktorými trpia viacerí občania. Podarilo sa nám zakon zakomponovať do priorit nasledujúcej komisie európsku nezamestnanosť, takisto opatrenia na boj proti chudobe mladých a detí. Toto je veľmi ambiciozný plán, aby Európska únia mohla rásť a toto je ten náš hlavný cieľ. A preto nebudeme akceptovať menej ako 1,3 HDP. A to bude potom dostatok eh, finančných prostriedkov preto, aby Európska únia mohla zodpovedne sa postaviť svojim výzvam, ako aj eh, Európska komisia. Inak stratíme eh, svoju dôveryhodnosť a necháme otvorené dvere neistote. Preto potrebujeme ďalej pokračovať takisto aj v rokovaní s Macedónskom a s eh, Albánskom. Tie rokovania samozrejme sú veľmi dlhou cestou, avšak toto završenie týchto rokovaní by malo byť akousi záchranou Európskej únie. Mali by sme naozaj dokončiť eh, prístupové rokovania s zvyšnými krátmi, krajinami eh, Západného Balkánu. A teda dúfame, že aj na medzinárodnej úrovni budeme ambiciozni. Chceme e, odsúdiť Turecko za ich vojenský útok, aj keď nemáme dostatok e, prostriedkov, ako zareagovať. A preto chcem ešte využiť túto príležitosť, aby sme vyjadrili e, solidaritu Cypru. Nezabudnime na to, že Turecko sa častokrát nelegálne dostáva na územ Cypru. Kolegovia, potrebujeme naozaj pracovať spoločne. Toto je naše, e, naša zásadná výzva do budúcnosti za všetkých okolností. Ja dúfam, že rada takisto si uvedomí, akú veľkú zodpovednosť má vo svojich rukách práve v, tejto, v tejto situácii, v tejto chvíli. Ďakujem pekne. A teraz pán predseda Čološ. Odozdávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv Donald, eh, ja by som na záver tvojho mandátu ti povedať, eh, ako veľmi si ťa vážim. Ja som mal tú príležitosť pracovať s tebou po, po tvojom boku, takisto v parlamente, ako aj v rade a chcem ti povedať, že vždy som veľmi oceňoval eh, tvoje zapalenie pre Európu a takisto tvoje prispätie k európskej jednote tým, že si bol aj prvým predsedom rady, ktorý pochádzal z východnej Európy. Takže opätovne ťa chcem poďakovať za všetko, čo si urobil pre Európu, pokiaľ ide o závery rady, pokiaľ ide o Brexit my teraz e, začíname si už zvykať na to. Najprv sme nevideli koniec tunela a teraz už e, systematicky naši britskí e, priatelia majú veľa nápadov, aby ako ako, a veľkú imagináciu na to, ako vyriešiť túto otázku. pokiaľ ide o ich kreativitu, vidíme teraz, že sú schopní naozaj um, Eh, pokročiť vpred. Eh, avšak eh, pokiaľ ide o parlament, my sme radi, že momentálne konečne máme k dispozícii dohodu. Chceme poďakovať Mišelovi Barnierovi a jeho týmu za túto prácu. Je to naozaj zásadné pre nás, aby sme tu mali odchod Veľkej Británie na základe dohody z Európskej únie. Teraz počkáme na britský parlament, aby dokončil svoju prácu a následne budeme môcť príjmať naše rozhodnutie až potom, ako budeme mať konečné rozhodnutie alebo konečnú ratifikáciu tejto dohody zo strany britského parlamentu. My sme prijali svoju zodpovednosť, prevzali sme ju, ako povedal aj Manfred Európsky parlament by sa nemal ponáhľať e, v tejto otázke. Určite sa to nebude dať vyriešiť e, tento týždeň. Pokiaľ ide o ďalšie otázky spomenuté na rade. Ja by som sa venovala dvom otázkam. Po prvé rozpočtu a po druhé e, procesu rozširovania. Pokiaľ ide o rozpočet, naša skupina sa zúčastnila na vypracovaní uznesenia parlamentu, ktoré žiadalo e, ambicioznejšiu Európu, pokiaľ ide o rozpočet. A parlament prevezme na seba svoju zodpovednosť nielen kvôli tomu, aby žiadal masívny, silný rozpočet, ale aby aj ukázal, že e, Európa Eh, nie je vytváraná nie na základe e, čísel, ale na základe ambícií, ktoré sú veľmi silné. My musíme teraz naozaj mať e, ozajstné európske ambície, musíme pracovať e, na báze vlastných zdrojov a ukázať, že Európska únia vie vytvoriť ozajstný európsky rozpočet. Pokiaľ ide o otázku rozširovania, chcem vám povedať, ako rumúnsky občan, ktorý pochádza z krajiny, ktorá využila veľa pozitívnych dopadov v rámci rozširovania, že som som naozaj presvedčený o tom, že politika rozširovania musí zostať v strede európskych politík. Nemôžeme si predstaviť silnú Európu bez toho, že by sme nezostali otvorení pre našich eh, susedov a pre tých, ktorí hlavne veria v Európu, v silnú Európu, hlavne pre tie krajiny, ktoré sú na európskom kontinente. Európska únia musí zostať eh, otvorená, musí vždy zostať eh, úžasným eh, motorom demokratických zmien. Nemôžeme žiadať tieto krajiny, aby prijímali reformy bez toho, že by sme im neposkytli jasnú ambíciu a jasnú perspektívu vstupu. Ja takisto chápem obavy, ako aj vôľu prehlbiť európsky plán v rámci tohto svojho rozmeru a preto podporujeme konferenciu pre budúcu Európu. Avšak toto nemôže e, mať dopad na európsku ambíciu, aby sme pokračovali v procese rozširovania. Takže naše dvere musia zostať otvorené. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, pán predseda Lambert. Nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia, to mi dáva dojem e, deja vu Dokonca aj Briti e, používajú francúzsky výraz, aby popísali túto situáciu už sme tu zažili, boli sme tu. Bolo to v novembri 2018, e, bola e, Európska rada, ktorá slávila dohodu s vtedajším britským premiérom. Vieme, čo britský parlament urobil s tou dohodou, alebo neurobil. Teda vrátili sme sa do tej situácie s variantou tej dohody, a teraz e, všetko je v rukách e, britského parlamentu a ten e, musí byť múdry. Buď ratifikuje, teda zdôrazňujem, že buď zratifikuje, nie len vyjadrí široký súhlas, ale ratifikuje túto dohodu a potom parlament urobí svoju prácu. A nedokážem si presadiť, pán predseda rady, že rada e, ne umožní tomuto parlamentu, aby mal potrebný čas, aby vykonal ratifikáciu. E, viem, e, že e, hlavy štátov a vlád rešpektujú tento parlament, hoci máme niekedy trenice, viem, že je tu vzájomný rešpekt a chcem, aby to tak ostalo. Môže byť aj taká situácia, že britský parlament odmietne ratifikovať túto dohodu. A v takom prípade by som povedal len jedno ak nedokážete alebo nie ste ochotní to urobiť, vážení kolegovia britského parlamentu, potom vy musíte e, mať žalúdok e, na to, aby ste e, buď túto dohodu alebo dohodu, ktorá bola uzavretá medzi EÚ a Terezov Mayov, nechať na referendum, nechať, aby verejnosť rozhodla a toto je jediný istý spôsob, ako dospieť k rozhodnutiu, pretože vieme, že tak či onak e, to bude britská voľba a budeme rešpektovať túto voľbu a budeme bojovať za to, aby Spojené kráľovstvo ostalo, ale ak väčšina bude akceptovať túto dohodu, tak budeme rešpektovať túto dohodu a priateľsky. Chcel by som podať Niekoľko otázok k rozšíreniu. Pre nás je naozaj kľúčové, aby Západný Balkán mal e, tú možnosť, tú víziu vstúpiť do Európskej únie. Myslím si, že nikto, ani občania tej krajiny, ani občania Európskej únie nemôžu nechať tieto krajiny e, v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú aby boli mimo zóny demokracie a právneho štátu. Takže ich e, Nasmerovanie je nediskutovateľné, takisto aj ich výhľadky. Rozhodnutie prijaté rádov, a ja som veľmi rada pán Tusk a pán Juncker, že ste to už povedali, to odmietnutie dodržiavať naše záväzky, pretože ide o, o to, aby sme my dodržali naše záväzky, pokiaľ ide o Macedónsko, Albánsko, to je naozaj chyba. Je to vážna chyba zo strany Európskej rady, ktorá potrebuje jednomyselnosť. Ja viem, že väčšina členov rady chcelo ísť ďalej, ale ako aj Manfred Weber to povedal, toto sú hlavne dvaja eh, predstavitelia štátov, ktorí prijali toto rozhodnutie zablokovať tento proces. Ide o to, aby sme opätovne otvorili eh, rokovania, nie o to, aby sme ich uzavreli, tie rokovania. Takže keď hovoríme o prehlbení eh, Európskej únie, to nie je to isté, pretože tieto eh, krajiny nám poskytnú všetky, všetok čas, ktorý potrebujeme, aby sme prehlbili Európsku úniu. A možno počas jednotlivých rokov príjme, pamätáte si, keď Macron bol zvolený a hovoril o veľkej Európe, avšak teraz po tom určitom čase, odkedy sa stal prezidentom, vidíme, že tá jeho veľká Európa nie je až taká veľká, ale má... Prezidente Baj, prego. Ďakujem pekne, pán predseda Baj, máte slovo. Si, Ďakujem pekne, pán predseda. Turecko je veľmi znepokojené diskusiou posledného zasadnutia rady pretože už e, je to 45 rokov, kedy e, e, okupuje cyperské územie, ktoré nie je bránené voči neustálej agresii zo strany Turecka, ktoré neustále nelegálne vykonáva zásahy, útoky na cyperské územie. Tuto pred niekoľkými týždňami boli, porušované, boli porušené viaceré medzinárodné zákony aj na severe Sýrie. Boli to džihadistické skupiny, či už boli eh, z Dašu alebo z eh, ďalších eh, teroristických frakcií. A za tie roky 5,6 miliardy eur v rámci migračnej politiky bolo použitý na tento boj, aj keď Turecko vôbec dobre nereguluje tieto migračné toky a neustále sa vyhráša a ohrozuje európske krajiny, že na nás pustí e, tieto toky e, e, utečencov a my sme im v rámci prestupovej pomoci dali miliardy eur a teraz vidíme len niekoľko. Namiesto toho, aby sme mali riadne protesty, tento postup vstupu e, Turecka e, nadalej platí a my by sme mali vlastne tento, e, toto rokovanie naozaj ukončiť, pretože Turecko ani kvôli svojej zemepisnej polohe, ani kvôli svojej histórii, ani kultúre nemá miesto v EÚ a ukazuje stále a viacej a viacej, že ide proti záujmom Európskej únie. Diskusia na rade hovorila aj o viacačnom finančnom rámce a hovorili sme o vlastných zdrojoch a tiež sme hovorili o riešení v rámci ako získať tieto vlastné zdroje, napríklad daň z uhlíka, daň z plastových obalov a tak ďalej. Stále sú tu tie isté zamienky, ekologické zamienky, ktoré sa používajú na tieto dane. Avšak, kde, kde je tu nejaká koherentnosť? Chceme znásobiť dohody o voľnom obchode s krajinami, ktoré nerešpektujú žiadnu environmentálnu normu, žiadne pravidlá. Chceme pridať ešte ďalších, ďalšiu vrstvu na už tisícky daňových záťaží a toto všetko môže mať veľmi vážny dosah práve na kúpnu silu našich spoluobčanov. Pokiaľ ide o rozpočet EÚ, stále e, to znamená stále viacej platíme za to, aby sme dostali menej. Francúzsko, moja krajina, viac ako 100 miliard eur za posledných 20 rokov tu vložila do európskeho rozpočtu. A teraz v rámci SPP má dostať ešte menej e, e, dotácií, čo môže naozaj vážne podkopať e, francúzske polnohospodárstva, pretože skoro každý druhý deň sa jeden francúzsky polnohospodár zabije práve kvôli takýmto vážnym, takéto vážnej situácie. Mali by sme byť viacej zodpovední pripravení, bez toho, že by sme stále išli ďalej, pokiaľ ide o globalizovaný svet a všetky tieto dohody, ktoré zatvárame. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Fan Orden, nech sa páči, máte slovo. Uh, you, well, we... Ďakujem, pán predseda. Eh, my sme vyzvali, aby EÚ ukázala dobrú voľu a pružnosť eh, v jej prístupe k Brexitu a teraz sme to videli v najnedávnejších vyjednávaniach. A aj v Európskej rade. Aká zmena atmosféry? E, ďakujem Michelovi Barnerovi, Donaldovi Tuskovi a Jean-Claude Junckerovi. A dúfam, že nastane e, riadna reflexia, e, prečo britský ľud si zvolil odchod z EÚ a dúfam, že v decembri 2020 budú priateľné technické alternatívy k colným kontrolám premiéry členských štátov v rade súhlasili s dohodou a chcú s tým pokračovať a chcú mm, naliehavo súhlas e, tohoto parlamentu a tento by sme mali udeliť rýchlo e, po e, tom, ako bol určený dátum 31. oktober a to nie britskou radou, ale Európskou radou ešte v apríli. Nie je chuť to predlžovať. Niektorí kolegovia hovoria, že chcú vidieť, ako britský parlament reaguje. No, naša úloha je oddelená. Nemali by sme sa tým rozptýľovať a určite nikto tu ani nie pán Ferhovstad chce e, sa e, ujať e, úlohy ako strážny pes Bruselu. No, keď táto dohoda prejde, tak verím, že tu poskytne ten signál, ktorý niektorí z nás chceme niektorí Šanedegánovia možno budú nasledovať, ale nie je naša e, úloha, aby sme sa k tomu pridali. Toto je e, naša úloha, aby sme e, sa povyšli nad politické škriepky a ukázali, že Európsky parlament môže byť rozhodujúci, keď na tom záleží a EÚ nesmie urobiť ďalšiu chybu. Urobme Brexit a urobme to bez meškania. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán predseda Širo. Ďakujem, pán predseda. Výsledky rokovania rady posledný týždeň eh, nenechávajú len mnoho otázok otvorených, ale tiež nepriniesli, eh, neprispeli k riešeniu mnohých problémov. Práve naopak, eh, niektorým otázkam zhoršili status quo s mm, diskusiou o vstupe Severného Macedónska a Albánska do Európskej únie sa vyvolala štátna a vládna kríza v Severnom Macedónsku a tiež sa pri tej e, debate e, žonglovalo s číslami a pri klimatických cieľoch e, samotní niektorí hlavy štátov a vlád s tým nesúhlasia. No, um, politické hodnotenie, ktoré moja politická skupina zaujala a súhlasí s tým, že vojenská intervencia Turecka v severnej Sýrii nie je krytá medzinárodným právom a preto je protiprávna. A aj keď som rada, členské štáty majú túto analýzu, tak sa pýtam, prečo ste sa neujali našej politickej požiadavky, my sa zasadzujeme o okamžité zastavenie vývozu zbraní do Turecka a ešte dôležitejšie, e, že e, e, vy sa zdráhate uznať kurdskú samozprávu a toto nielen by vynaložilo tlak na Turecko, ale tiež by poslúžilo k ochrane Kurdov. E, naša politická skupina e, za roky konstruktívne prispievala k riešeniu tejto krízy a budeme tak robiť naďalej. Naša priorita e, stále leží na zabezpečení mierového procesu v Severnom Írsku a teraz čakáme na to, ako to prejde v dolnej snemovni a čakáme na konečný a ratifikovaný text z Londýna. A ak tento vôbec príde, E, budeme sa e, zásadne zaoberať e, v potrebnom čase, ktorý je na to nutný s týmto textom. A ak nepríde žiadny text z Londýna, čo sa môže stať v nasledujúcich dňoch, tak chcem sa prihovoriť za predlženie v Rade. Súhlaste s predlžením a takto umožnite, aby britský ľud ešte raz E, prijal rozhodnutie a niektoré z týchto problémov sa potom vyriešia sami. A e, nakoniec e, osobný príhovor pán Tusk napriek rozdielom v názoroch sa vám chcem poďakovať za prácu a želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne, pán John Josie. Nech sa páči. Like... Ďakujem, pán predseda. Chcem obmedziť svoje vystúpenie na tému Brexitu s tým sa snažíme vysporiadať za posledné tri roky, odkedy poznáme výsledok referenda. Majme v tom jasno, výsledok musí byť rešpektovaný bez ohľadu e, na to, že to bolo tesné a e, Spojené kráľovstvo musí vystúpiť a znašať e, dôsledky svojho rozhodnutia. predsa Tusk má pravdu, že nemá byť predlžená lehota bez ohľadu na to, um, či súhlasia, či nesúhlasia, Spojené kráľovstvo by malo odísť. A rozhodnutie, ktoré prijali britské ľudia pred troma rokmi, nebolo obrovským prekvapením. Britský euroskepticizmus má um, um, dlhú tradíciu, odkedy Henrich VIII uh, to zasadil uh, do stredobodu britského geopolitického myslenia, keďže e, to už je 500 rokov, tak to rešpektujem. Ale e, musia mať jasno aj v výzvach, e, ktoré majú pred sebou a Európa má tiež mať jasno vo svojich prioritách. Európa sa musí postaviť migračnej kríze a klimatickým zmenám a musí prinašať riešenia. A ak Európa chce byť úspešná, tak musí sa zbaviť všetkých prekazok a tá pobrexitová únava musí mať jasno, eh, čo týka mm, podmienok pre nové kandidátske štáty a musíme mať tiež jasno, čo týka vonkajších aj vnútorných sabotérov, ktorí sa snažia spomaliť ten um, proces, čo týka Spojeného kráľovstva. Bolo prijaté rozhodnutie o rozvode a je na čase, aby sme sa všetci posunuli ďalej. Dávam slovo pani Hübner na dve minúty. Uh, prezident Tusk. <clears throat> prezident... Pán predseda Tusk, e, predseda Juncker, pán vážený Donald a Jean-Claude, ďakujem za e, vaše odhodlanie pre Európu aj pre rozširovanie a budem hovoriť o Brexite. Počas nasledujúcich dní úloha nášho parlamentu bude, aby sme E, schválili dohodu o vystúpení a vypracovali na súhlas s tým. Bude musieť sa vysporiadať s nepredvídateľnými výsledkami e, hlasovania v britskom parlamente, ale e, môžeme dať súhlas len potom, ako bol dokončený proces ratifikácie v Spojenom kráľovstve. Áno, dáva nám to pocit deja vu, keďže dnes nevieme, aké väčšiny nastanú počas rôznych hlasovaní v dolnej snemovni a aké výsledky prenesú času a je obzvlášť ťažké dnes posúdiť, čo vyplyne z toho hlasovania o tom harmonograme. A musíme sa vysporiadať veľkou neistotou počas tejto fázy. E, ja e, však e, chcem podporiť predlženie prechodné obdobie, aby sme to mohli efektívne využiť e, na to, aby sme vypracovali čo najlepšiu dohodu o budúcich blízkych vzťahoch. E, e, dovolte mi zdôrazniť, že negatívne pokrývanie eh, o ľudských eh, a občianských právach v médiách, ako sme počuli počas našich vypočutí s eh, občanmi. Všetko to signalizuje, že sú tu rizika, že tieto ich práva v budúcnosti nebudú rešpektované. Preto musíme sa zasadiť o to, aby občianské práva v Svojom kráľovstve boli upravené v tejto dohode o vystúpení a boli predmetom ratifikácie. Dve minúty, pán Silva Pereira. Európska rada dosiahla novú dohodu o vystúpení s vládou Spojeného kráľovstva a to je samo o sebe dobré. Dokazuje to bez pochyby, že EÚ to nie na to, aby stiažovala život Spojenému kráľovstvu. V skutočnosti sa nám podarilo vyjednať e, dohody s troma rôznymi premiérmi v Spojenom kráľovstve, pánom Cameronom, pánom, pani Mayovou a teraz pánom Johnsonom. Samozrejme, spadne kráľovstvo e, nám e, tým pádom umožní, aby sme sa zhodli e, na riedenom Brexite a aby sme sa vyhli tej katastrofe, že by to nebolo podložené dohodou. Teraz však e, parlament Spojeného kráľovstva neprijal žiadnu dohodu, o, no, žiadne rozhodnutie o tejto nárovanej dohode. Stanovisko nášho parlamentu je úplne jasné, aj našej skupiny. Nebudeme e, hlasovať o súhlase kým e, britský parlament neschváli e, túto dohodu. Poviem to jasno, keďže akékoľvek hlasovanie o súhlase, a nielen konečné hlasovanie o súhlase v plenárke, ale akékoľvek hlasovanie o súhlase prechádza našim e, výborom pre ústavné záležitosti. A keď hovoríme o schválení parlamentom Spojeného kráľovstva, tým máme na mysli obe komory, aj dolnú snemovňu aj hornú snemovňu. A keď hovoríme, že dohoda musí byť schválená, tak e, máme tým na mysli konečnú ratifikáciu v parlamente Spojeného kráľovstva. Potom ako boli posúdené všetky pozmeňujúce návrhy, dokonca aj ten, ktorý žiada o konečné vyjadrenie ľudu v druhom referende. Európsky parlament bude pripravený, ako náhle bude pripravený britský parlament. A ak e, bude potrebné predlženie lehoty. Stanovisko tohto parlamentu už bolo povedané a jasné. My podporíme takú, takéto predlženie lehoty a podporujeme e, dôležité politické vyhlásenie, ktoré predniesol dnes predseda Tusk, že naše rozhodnutie nikdy nebude, že chceme Brexit bez dohody. A určite rada v tomto bude mať podporu aj našej skupiny, aj parlamentu. Now for two and a half minutes. Teraz dve a pol minúty, pán Verhofstadt. First of all, I want to say to Mr. Najprv chcem povedať eh, pánovi Van Ordenovi, že som pocený, že ste ma porovnali s pánom Berkom. Eh, je to lepšie, ako keby som porovnaný s Dries Mokom, pretože uh, štýl eh, a kravaty pána Berka sú farebnejšie a tie sa im viac páčia. A eh, chcem sa poďakovať eh, konferenciu predsedov, že mm, potvrdili, že proces udelenia súhlasu v tomto parlamente začne až po úplnej ratifikácii zo strany Spojeného kráľovstva. A to je dôležité, bolo to v našich uzneseniach. Myslím, kolegovia, že by sme mali využiť ten čas od teraz po hlasovaní o súhlase, aby sme vyriešili e, tie posledné problémy, ktoré stále dnes existujú s právami občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. A stále je tu viacero problémov, ktoré treba vyriešiť. E, sú tu zraniteľní občania 200 tisíc, e, ktorí potrebujú pomoc a potom sú tí, ktorí nestihnú lehotu a o tých um, povedala vláda Spojeného kráľovstva, že ich e, budú deportovať, ale tento problém musí byť jasne vyriešený predtým, že nenastane deportácia týchto ľudí. Po tretie, je tu rozdiel medzi uh, e, štatútom uh, e, usídleným a pred a um, preto um, musíme dať pozor, že je tu rozdiel uh, medzi týmto dvomi štatutmi a uh, tiež to nie je jasné v tej uh, dohode o vystúpení, ako nezávisle uh, bude uh, ten nezávislý orgán, menový orgán a musíme zabezpečiť, že bude nezávislý tento menový orgán a než to uh, schvália v parlamente a chceme, aby tieto problémy boli vyriešené. Nechceme, aby občania Spojeného eh, Európskej únii boli eh, obeťami ďalšieho škandálu v Veľkej Británii. Nesmie to nastať. Nakoniec chcem využiť eh, toto vystúpenie, aby som povedal pár pozitívnych vecí o Jean-Claude Junckerovi, ale už tu nie je. A osobitne Donaldovi Tuskovi sa chcem poďakovať e, za spoluprácu. A my sme za týchto 5 rokov e, veľakrát debatovali a chcem e, mu zaželať veľa šťastia v nasledujúcich výzvach niekde vo veľkom štáte vo východnej Európe. Ďakujem, 1,5 minúty, pán Smith. Pani predsednička, ďakujem kolegovi, ja sa tiež obmedzím eh, eh, v poznámkach na Brexit. No, predsedovi eh, Tuskovi zo Škótska sa vám chcem poďakovať a pochváliť vás za to, ako ste viedli svoj úrad a to sa cení aj v Škótsku, aj v Spodnom kráľovstve. Vy ste bol ozajstný priateľ Spojeného kráľovstva a Škótska. Naposledy, čo sme sa stretli a diskutovali o tom, e, ja e, som e, tvrdil, že tí, čo sú verní vláde Spojeného kráľovstva a ľudia s zlou vierou, ktorí sú blízko vláde Spojeného kráľovstva, sa snažia sabotovať túto dohodu. A hoci sme videli veľmi sta, ustarostujúce e, kroky e, o tom, e, ako majú dopadnúť občania EÚ v hospodnom kráľovstve a povedali im pred referendum, že sa nič nezmení. A sa to zmenilo ešte predtým, ako text bol ratifikovaný. Takže čo urobiť musíte? vyjednávať s tými partnermi, to rešpektujem, e, no Spojené kráľovstvo je teraz v chaose. Vláda pána e, Johnsona e, vysí na vlásku a nemožno veriť ich slovu, hoci aj by mali dobrú vieru a snažili sa ho naplniť, hoci Spojené kráľovstvo celé neznamená Westminster, chcem E, sa odvolať e, na to, že škótsky a veľský parlament tiež musia e, s tým súhlasiť, ale my sme s tým nesúhlasili, my sme to neodsúhlasili. Nie je možné, ako Westminster, teda britský parlament môže uzavrieť riadnu ratifikáciu tejto dohody tento týždeň. Nemôžeme prepožičať dvoryhodnosť tohoto parlamentu alebo tejto rady, aby sa spoliehala na takéto zavádzanie Jediné, čo je možné, je predlžiť e, lehotu a získať viac času. E, bolo e, požiadané predlženie lehoty a bolo predlžené na rok aj dlhšie a pán Johnson a jeho spolucestujúci premrhali ten čas, ale my to nechceme, my potrebujeme nájsť riešenie a na to potrebujeme viac času. And I'm afraid I... A obávam sa, Alin, že ste využili viac času, než ste mali k dispozícii a bola som trvatlivá, keďže máme dosť času a poprosila by som kolegov, aby sa e, snažili to kľúčové posolstvo predniesť na začiatku, nie na konci. Ďakujem pekne. A teraz pán Mojten. Vážený pán predseda Tusk, pán predseda komisie Juncker, e, zažívame tu skutočne frášku nekonečnú. Briti sa väčšinovo rozhodli za vystúpenie, pre vystúpenie z únie. Referendum, väčšina jasné rozhodnutie, ale doteraz bez výsledku, bez vystúpenia. Kto sa ešte odváži vysvetliť ľuďom, ako mm, sa obchádza a blokuje ratifikácia tejto dohody. Vy ste veľmi úspešne tak zneatraktívnili tú dohodu o vystúpení, aby ste znemožnili to vystúpenie. No ale Teraz Boris Johnson predsa len má väčšinu za ratifikáciu, teraz to tu odročujete v Európskom parlamente, tú ratifikáciu. A e, pomocník únie e, v Dolnej snemovni John Berkov e, vlastne e, robí tiež všetko preto, aby z, oddialoval ratifikáciu. Všetci, e, sedí, všetci sedia niekde na brzde a je to skutočne bizarné divadlo. Ja sa na to pozerám s takým jedným smejúcim a jedným plačúcim okom. Plačúcim preto, že sme historickými svetkami toho, ako sa e, podkopávajú demokratické procesy. A smejúcim okom, pretože viem, že e, sú tu e, šikovní zástupcovia Brexit Party, ktorí vám ešte dlho pôjdu na vaše kolektivistické nervy a to je potešujúce. accept... Pán Mojten, akceptujete modrú kartu pána Ansipa? No, no, no. Nebola to modrá karta, takže to beriem späť. Nechcete modrú kartu? Dobre, nie. Takže v tom prípade prejdeme hneď priamo k pánovi Epinkovi. Na minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska rada sa nedokázala dohodnúť na otvorení rokovania o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom. A Našťastie, vďaka Francúzsku, teda zatiaľ nedôjde k žiadnemu prístupeniu. Samozrejme to, že Británia odchádza a Balkán vstupuje, e, to nie je nejaká dobrá transakcia. A určite nie pre Albánsko s celou tou korupciou. To je na tej istej úrovni ako Kolumbia, Panama. Pozrite sa na Rumunsko. a V roku 2007 všetci si mysleli, že Rumunsko je pripravené na vstup, ale korupcia bola problémom spoločné peniaze plynuli do Rumúnska a korupcia prekvitala ďalej. Nasledovali politické krízy jedna za druhou. Od roku 2004 komisia mm, v Turecku krmila monštrum Erdoána. Francúzsko zablokovalo všetko, čo sa týka Severného Macedónska a ja nevždy s nimi súhlasím, ale teraz musím povedať La France merci. E, teraz pani Anderson na jednu minútu. Mimo mikrofón. Takže dúfame, že sme sa vyhli e, Brexitu bez dohody, ale pre Severné Irsko je to ešte stále hnusný kompromis a ak to naozaj takto prejde, tak už nikdy nebude e, parlament v Stormonte, pretože toto len e, predchádza tej úplne najhoršej škode z Brexitu. Vyhýba sa to tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom a colnej e, kontrole budeme mať špeciálny štatút, spoločný režim, to je dôležité. Ale E, zatiaľ čo dobytok a e, ovce budú mať európske práva občania, nie práva spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa. Nebude to všetko rovnaké pre všetkých a to je e, naozaj škoda ale stále mm, je to len také polovičaté. Ľudia chcú e, skutočnú vec. Írska jednota je jediný, jediná cesta vpred, aj e, späť do EÚ. Tento parlament by si to mal uvedomiť. Tento parlament by mal e, to umožniť a tento parlament by mal plánovať a pripravovať sa na írsku jednotu a nespať za volantom. For one minute, Ms. Harris. A teraz na jednu minútu pani Harris. <laughs> Poslanci v mojom parlamente bránia dohode, ktorú e, žiadali ľudia. Bez dohody, čo tiež žiadali e, ľudia, alebo všeobec, e, parlamentné voľby. A parlament nemá demokratický mandát na druhé referendum alebo zrušenie Brexitu a napriek tomu stále príjmajú pozmeňovacie návrhy, aby to bolo možné. Kontrola bola mojim ľuďom ukradnutá, ale my sa nevzdávame. Napriek tomu väčšina Britov e, by e, chcela zmeniť výsledok Brexitu a ja chcem pozdraviť milióny voličov, ktorí v roku 2016 vyjadrili svoj názor a ešte stále majú odvahu nevzdať sa. Ukazujú to najlepšie e, z Británie svojou vytrvalosťou a odhodlanosťou Možno eh, ste eh, nás oslabili tým, že sme na takej eh, horskej drahe emócií, ale my vytrváme, sme odhodlaní a ich hlas bude vypočutý. Can I... Sorry. Ms. Harris. Pani Harris, pani Harris, pani Harris, halo, halo.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 Drahí kolegovia, vy ste počas eh, vášho prejavu eh, hovorili o jednej informácii, že väčšina občanov Veľkej Británie eh, nechce zmeniť výsledok referenda. Odkiaľ máte tieto informácie? Pretože Eh, my nemáme takéto informácie k dispozícii, my by sme naopak povedali, že väčšina eh, britských občanov, keby mohla, tak by určite zmenila výsledok eh, referenda. Odkiaľ máte teda tieto informácie? Pretože musíte naozaj, keďže ste poslankyňou, byť striktní. Chcela by som spomenúť tých 54%, čo vyšlo z prieskumu minulý týždeň a 17,4 milióna ľudí, ktorých neslobodno zabudnúť, ktorí hlasovali v roku 2016 a to stále ostáva väčšina. Yes! Yes! Again. Opäť